ohľadom finančných eh, služieb, nedostatočný pokrok v rade a meškanie komisie pri príjmaní niektorých eh, návrhov. Ešte predtým, než začneme túto diskusiu, vás chcem informovať o tom, že na túto diskusiu nemáme eh, postup modrej karty zavedený, takže odozdávam hneď slovo pani Sharon Bowles na 5 minút. Thank you. Ďakujem pekne. V priebehu tohto mandátu sme mali celý nával legislatívy v oblasti finančných služieb od komisie Začalo to EFMD a vytvorením Európskeho orgánu pre dohľad. Ďalej to prešlo k rôznym opatreniam, ktoré sa zamerali na banky, na trhy, na ochranu investorov a vkladov a taktiež mechanizmus jednotného riešenia, na ktoré stále čakáme. Ide o viac ako 40 rôznych iniciatív, ktoré e, sú už buď uzavreté, alebo sú v priebehu prípravy, alebo sa na nich čaká. Ekon už dlho čaká na dopadovú správu v tejto finančnej legislatíve a väčšina z toho je už vypracovaná. Pripomínam komisii, že musí vypracovať taktiež analýzu e, nákladov a ziskov, čo sa týka efektívnosti legislatívy, ktorá bola schválená od začiatku finančnej krízy. Toto by sa malo spustiť už teraz a malo by sa to uzavrieť do konca funkčného obdobia. Iste e, viete, pán komisár, že výbor EKON taktiež začal svoje vlastné druhé vyšetrovanie a teraz zhromažďuje dôkazy čo sa týka toku práce, e, dve veci boli e, príznačné. Poprvé, e, mnoho návrhov trvalo na komisii dlhšie, ako sa očakávalo. Sú sa zvolenia, ktoré sú priateľné, ale stále platí, že boli veľké oneskorenia, napríklad v prípade mechanizmu riešenia, kde parlament hlasoval v tom istom čase ako SUS v roku 2009. A taktiež dlho očakávaná smernica o cenných papieroch. E, isté, že sú tu e, závažné a zložité právne problémy e, a práve preto by sme mali mať tieto právne úpravy čo najskôr, tak aby spolurozhodovací orgán vlastne legislatívy sa mohol čo najskôr pustiť do práce. Druhá vec priznačná je, že parlament pracoval veľmi rýchlo a veľmi usilovne pomáhal komisii v posúvaní tejto legislatívy a taktiež pomáhal v procesu pripomienkovania a to mnoho promptnejšie ako rada. Teraz je e, teraz nahromadených mnoho významných návrhov, ktoré sa zrejme nedostanú do trialógu už. E, sú tu aj iné, e, kde nie je dostatok konsenzu na rade a neustále sa redukujú napríklad MIFID a vklady v oblasti cených papierov my tu musíme bojovať s časozrúdmi, podobne ako Harry Potter. Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Chcem eh, vás upozorniť na pozíciu parlamentu v niektorých veciach, pretože parlament neustúpi a neupraví svoj postoj podľa toho, aká je rovnováha na rade. Eh, tie návrhy, ktoré sa zasekli na rade, nás e, príjmu k tomu, že budeme rozhodne trvať na našej pozícii, tak aby sme sa dostali do trialógu. Na schôdzi koordinátorov výboru EKON včera sme sa dohodli, že e, sa nebude nejako redukovať e, náš prístup napriek blížiacim sa voľbám. Chceme sa venovať všetkým témam, ktoré sa k nám dostanú a chceme uzavrieť všetky prvé čítania vo všetkých návrhoch, ktoré sú teraz predložené chápem, e, že je potrebné stanoviť priority, e, že je potrebné venovať sa e, mnohým veciam, ale to, že sa budeme venovať trochu všetkému a ničomu poriadne, nie je dobrým prístupom. Dúfame, že rada sa bude snažiť zintenzívniť svoju snahu, tak aby sa podarilo uzavrieť aspoň niektoré témy do konca tohto funkčného obdobia. Banková únia je isté, že prioritou pre dosiahnutie stability aj pre banky aj pre štáty a preto chceme vyzvať komisiu, aby čo najskôr schválila svoje návrhy na zriadenie mechanizmu jednotného riešenia a taktiež, aby sa uzavrela práca v oblasti bankovníctva, čo sa týka kapitálových požiadaviek a mechanizmu riešenia. Aj tu žiadame o informácie, čo sa týka odporúčení skupiny Líkanena. Aj tu musím poukázať na to, že tam chýba prvok e, smernice legislatívy o cených papieroch. No a v neposlednom rade Litovské predsedníctvo, ktoré sa chystá, sa vyjadrilo, že prístup k bankovým účtom, a to na vysokých úrovniach, bude prioritou. Teraz e, sa musíme snažiť o to, aby sa naozaj stala táto téma prioritou. Musíme sprístupniť tento významný prvok e, moderného života a síce bankový účet e, pre všetkých. E, bolo by nerozumné, keby sa to presunulo na rade ako menej dôležitá téma. Jednoducho sa tomu musíme venovať. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Za radu odozdávam slovo pani ministerke Lucinde Krajton. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Som veľmi vďačná za túto príležitosť e, diskutovať v tejto rozprave a najmä vyjasniť e, niektoré veci. Dúfam, že nám to všetkým umožní posunúť sa ďalej a zlepšiť našu spoluprácu v mnohých oblastiach. Poprvé, nemôžem e, súhlasiť s tvrdením, na ktorom je položená celá táto otázka. Nie je správne tvrdiť, že na rade nie je pokrok v oblasti finančných služieb. Práve naopak, Rada naďalej zaznamenáva významný pokrok v mnohých eh, zložitých rokovaniach eh, v niektorých významných témach. Doposiaľ sme pripísali mimoriadný význam bankovému sektoru. Eh, je to oprávnené vzhľadom na význam tohto sektora a taktiež na zrušenie prepojenia medzi bankami a štátnym dlhom. Chcela by som taktiež poukázať na významný pokrok, ktorý sme dosiahli v oblasti finančných služieb iba za niekoľko mesiacov Dosiahli sme politickú dohodu v dvoch významných eh, základných eh, veciach, čo sa týka reformy bankového sektora a taktiež bankovej únie. Eh, dohľad mm, balíček o bankovom dohľade a taktiež smernica o kapitálových požiadavkách. Už som viackrát poukázala na tieto legislatívne akty a označujú sa aj v celomírskom predsedníctve ako kľúčové otázky parlament eh, odložil svoje hlasovanie o balíčku SSM až na septembrovú plenárku. Dúfam však, že eh, tento harmonogram nejako neskomplikuje schválenie a uzavretie celej tejto práce. Čo sa týka priority 4, toto obe inštitúcie schválené v najbližších dňoch a zverejnia to ešte eh, do konca júla. Už vieme, že rokovania boli dlhé a veľmi zložité. V apríli sme dosiahli dohodu o hypotekárnych úveroch tým výrazne pomôžeme e, všetkým držiteľom týchto hypoték v celej Európskej únii. Dúfam, že sa to podarí schváliť v prvom čítaní, ak Európsky parlament bude naďalej dodržiavať e, podmienky, ktoré sú predmetom dohody z roku 2011. Taktiež sme nedávno dosiahli politickú dohodu v oblasti smernice o transparentnosti, ktorá výrazne zvýši atraktívnosť regulačných trhov pre malé a stredné subjekty. Chcela by som poďakovať parlamentu za vynikajúcu spoluprácu v tejto oblasti, ale aj v iných e, oblastiach. Je treba však poukázať aj na niektoré ťažkosti, ktorým čelíme. Máme v súčasnosti zhruba 20 finančných, e, legislatívnych návrhov v oblasti finančných služieb na stole a v niektorých oblastiach už máme dohodu, e, v iných sa však ocitáme iba v úvodnej fáze. Komisár Barnier sa nedávno vyjadril, že nie je opravnený dôvod eh, prestať predkladať návrhy, má pravdu vzhľadom na aktuálne okolnosti, ale je tiež pravdou, že niektoré návrhy komisie, ako aj pozmeňacie návrhy, ktoré predkladá Európsky parlament, eh, si vyžadujú dlhodobú prácu. Isté, že prospieva im eh, otvorené diskusie a rozpráva, a to s cieľom vylepšiť ich. To sa chceme opierať o skúsenosti a znalosti v členských štátoch. Našim cieľom je poskytnúť čo najkvalitnejšiu legislatívu, ktorá bude reálna, účinná a čo najoperatívnejšia. Chceme to predkladať čo najrychlejšie, ale nie na úkor kvality. Mm, Myslím, že to je rozumný prístup a e, zatiaľ sa nám osvedčil. Jedným príkladom e, je revízny proces MIFID MEFER a to je základný kameň implementácie záväzkov z G20, čo sa týka fungovania finančných trhov. E, MIFID e, je potrebné prispôsobiť technologickému vývoju a finančným inováciám. E, dopad nových pravidel sa nesmie podceňovať a je nevyhnutné, aby sme to nastavili čo najsprávnejšie. Rada veľmi usilovne pracuje na tom, aby dosiahla lepší, vyváženejší text. A to sa jednoducho nedá urobiť zo dňa na deň. Ďalším príkladom sú rokovania o systému garancie vkladov. E, snažíme sa uzavrieť túto oblasť aj vo forme e, riešenia problémov na bankovej úrovni a taktiež e, členské štáty sa rozhodli vytvoriť jeden jediný fond alebo potom vytvoriť dva fondy pre obe tieto oblasti. Čo sa týka E, ďalšieho nástroja e, v oblasti financovania e, týchto systémov za rok vkladov. Tu členské štáty ešte musia rozhodnúť. Parlament sa rozhodol odhlasovať svoje stanovisko vo februári 2012 v prvom čítaní a rada teraz pracuje intenzívne na tom, aby uzavrela rokovanie v rámci trialógu. Čo sa týka systému kompenzácie investorov, vzhľadom na to, že to súvisí s touto smernicou o garancii vkladov, tieto rokovania budú musieť počkať na dohodu v tejto konkrétnej oblasti. Čo sa týka Solvency 2, tu uznávame význam toho, aby sa zabezpečili požiadavky prudencie. Je potrebné vychádzať predovšetkým z miery rizika, ale nebudeme schopní eh, okamžite predložiť výsledky, pretože rokovania čakajú na výsledok dopadovej štúdie ex ante, ktorú požiadal parlament v júni minulého roka v rokovaniach s radou. Pokrok bol naozaj e, veľmi výrazný. Isté, že dajú sa vždy veci zlepšovať, ale rada e, vás môže ubezpečiť, že bude naďalej pracovať e, v rovnakom tempe a dúfame, že aj parlament bude rovnako intenzívne pracovať. Tešíme sa do budúcnosti a dúfame, že sa nám podarí schváliť všeobecný prístup na rade vo veci smernice o bankovej obnove a taktiež o riešení Bankový otázok a taktiež čo sa týka investičných e, produktov, e, rada vyzvala schválenie mechanizmu jednotného e, riešenia do konca tohto funkčného obdobia. Očakávame, že tento časový rámec sa dodrží a že aj toto sa bude považovať za jednu z prioritných oblastí. Čo sa týka nariadenia o zneužívaní trhu, tu sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť dohodu. Nie sme si istí, či návrhy týchto výhliadok, e, čo sa týka zrušenia zajtrajšieho trialógu zo strany parlamentu, e, sú v tomto smere e, nejako relevantné. Podarilo sa nám dosiahnuť pokrok aj v ďalšej oblasti a dúfame, že čoskoro začneme trialóg s parlamentom, taktiež sa snažíme venovať aj iným témam, ako napríklad ECITS a taktiež návrhy komisie na zlepšenie existujúcich pravidiel v boji proti praniu špinavých peniazí a taktiež e, v súlade s usmerneniami od e, Európskej rady, čo sa týka finančných e, transakcií. Tu vychádzame z odporúčaní komisie a parlamentu, snažíme sa podporovať spoluprácu a to s cieľom dosiahnutia priateľného kompromisu pre všetkých. Na záver, ak dovolíte, by som chcela povedať, že nie som ochotná prijať, že naradenie je pokrok v oblasti týchto tém. Práve naopak, zaznamenali sme výrazný pokrok v týchto témach, pričom mnohé z nich sú mimoriadne zložité a veľmi podrobné. Snažíme sa predkladať rýchle výsledky, ale zameriavame sa aj na kvalitu a niekedy kvalita si vyžaduje istý čas. E, teda aj my vyzývame parlament, aby taktiež plnil svoje úlohy a tešíme sa na to, že nás budete informovať o tom, ako sa chcete k týmto svojim úlohám postaviť na najbližších mesiacoch. Ďakujem. Grácie. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo komisárovi Barnierovi. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň všetkým. Najprv by som chcel poďakovať Sharon Bowles a takisto aj výboru EKON za túto otázku. Myslím, že v skutočnosti, pani predsednička, 3 roky po začatí tejto legislatívy a 5 rokov po začatí alebo vypoknutí finančnej strašnej krízy, ktorá prišla zo Spojených štátov amerických, ktorá sa potom rozšírila do Európy a ktorej dôsledky ešte nie sú vôbec konečné. Práve v tomto roku 2013 by sme mali zhodnotiť, či sme dobre urobili to, čo sme povedali, hodnotiť to, čo sme vykonali a takisto aj jasne si stanoviť, kde alebo ako by sme sa mali pohnúť pred, aby sme zohľadnili práve túto situáciu v ekonomickej sociálnej oblasti, a aby sme pokročili vpred. Takže najprv by som chcel poďakovať eh, vašemu parlamentu za to, že mi poskytol túto príležitosť cez túto ústnú otázku zmapovať eh, túto situáciu. Chcem eh, povedať, že som veľmi rád, že to môžem urobiť za prítomnosti írskeho predsedníctva Lucindy Creighton. Osobne sa jej chcem poďakovať v rámci celého môjho týmu írskému predsedníctvu a takisto Meklovi Núnanovi za ich rozhodný postoj a takisto veľkú kompetenciu, ktorý preukázali počas ich súčasnej práce. My sme spoločne spustili, dámy a páni, europoslanci pred troma rokmi, pretože už 4 roky som na tomto poste. Program Sharon Bowles hovorila o potope. Neviem, či to je to správne <laughs> slovo, ale e, išlo naozaj o agendu, ktorá bola predtým neznáma a ktorá sa týkala práve regulácie finančných e, trhov. E, e, State of Play, myslím, že to poznáte, my momentálne sa snažíme hlasovať a ešte ďalšie hlasovania sú pred nami. Prečo sme toto všetko vykonali? Preto, že práve táto finančná kríza má svoje príčiny, má svoje dôvody. A hlavnou príčinou je nedostatok svetovej regulácie v tejto oblasti, nedostatok správneho dohľadu e, bankárov, ktorí si všetko dovolili, ktorí sme všetko dovolili e, s tými e, ohromnými bonusmi, ktoré ešte podporovali riziko. Nakoniec daňoví poplatníci museli toto riziko splatiť. Banky, ktoré boli podkapitalizované, poddimenzované. A toto všetko sme už spomenuli všetkých týchto aktérov. A teraz, tak ako G20 nás žiadalo, ako to potrebujeme, sa snažíme teraz na svetovej úrovni a takisto európskej každý zabezpečiť to, aby každý aktér, každý produkt, každý sektor sa nevyhol takémuto verejnému verejnej reguli, regulácii a takisto aj inteligentnému dohľadu. To ste správne slova, dámy a páni poslanci. V súčasnosti nemáme vôbec priestor na to, aby sme si oddychli, aby e, sme si urobili takú prestavku, ako často to počujem. Nie. E, práve to máte v tej ústnej otázke pána pani Sharon Bowles, že je ten správny moment pre ostražitosť, pre pragmatizmus v každom z týchto našich dokumentov. Chcem teraz spomenúť tie priority na 6 nasledujúcich mesiacov, okrem toho, čo už bolo spomenuté z vašej strany, pani kolegyňa. Banková únia, Lucinda Creighton o tom hovorila, veľmi sa, rýchlo sa budeme snažiť uzavrieť túto otázku na základe návrhu, ktorú som predložil pred viac ako jedným rokom. V rámci uznesenia chcem poďakovať Gunnarovi Hopparkovi a takisto výboru Ekon za ich hlasovanie v predchádzajúci mesiac. Pracujeme veľa na tom, aby na budúcom zasadnutí Ekofinu 21. júna bola rada schopná prijať spoločné stanovisko a aby sme potom následne mohli začať spoločnú prácu spoluprácu s parlamentom v tejto otázke a takisto vám chcem povedať, že pokiaľ ide o ten poslednú čiastočku tejto skladačky, hm, tohto uznesenia pracujem s nasadením s celým týmom, aby som v nasledujúcich týždňoch predložil, prípadne v nasledujúcich dňoch, návrh, ktorý sa týka mechanizmu s mu jednotného európskeho mechanizmu. A toto bude predmetom práve práce s litovským predsedníctvom. A takisto dúfam, že budeme veľmi rýchlo začať a pokračovať teda v práci. Včera som hovorila o tom s Pítem Simonom na texte, pokiaľ ide o e, záruku bankových, e, zaručenie bankových vkladov, pretože naozaj ide o preventívny nástroj v rámci bank, aby sme zabezpečili ochranu bankových vkladov našich kladateľov, našich investorov. E, Dámy a páni, to najdôležitejšie, ako veľmi dobre viete, to sú tie nápravné zákonitosti, tie pravidla, tie preventívne pravidla, ktoré niekedy sú až represívne. Konkrétne myslím na smernicu o hm, zneužívaní trhu. E, pani ministerka pred chvíľočkou hovorila o dokumente, ktorý mi leží, leží na srdci. Ide o boji proti praniu špinových peniazí a takisto proti organizovanému zločinu. Všetky tieto dokumenty alebo tieto zákony sú ako si reakciou, ktorá je potrebná a ktorá je akýmsi akousi prevenciou, ktorá je potrebná v časoch hospodárskej krízy. Je potrebné ukončiť eh, túto regulačnú nápravnú agendu a veľmi rýchlo budem citovať eh, tú eh, prácu na MIFIDE. Dva dnes ráno sme pokročili vpred v rámci dohody, ktorá je, myslím si, že veľmi blízka tomu írskému návrhu na pôde rady a budeme môcť potom začať s trialogom už počas litovského predsedníctva z McCarthy, e, s kolegyňou McCarthy sme blízko tomu, aby sme dospeli k dohode ohľadom MIFIDu. E, ja som nedávno spomenul Kelmaca e, tie rokovanie o omnibuse, ktoré by mali už čoskoro opätovne byť naštartované na základe tej dodatkovej štúdie, ktorú som si objednal v súlade s vami od EUP, od Európskeho ochranného centra pre zabezpečenie a záruk e, vkladov. Teraz tretí bod. Pokiaľ ide o tú preventívnu a reaktívnu legislatívu, ktorú e, potrebujeme seriózne dokončiť, máme tu ešte ďalší, e, ďalšiu legislatívu POR ROS Regulation, čiže ktorá by mala byť dynamickejšia, ktorá by mala podporiť a uľahčiť opätovné naštartovanie, ekonomické oživenie v každej krajine toto je zakomponované v viacerých eh, návrhoch, ktoré som v rámci tejto agendy vypracoval. Európsky fond pre eh, sociálne podnikanie, potom eh, pas pre rizikový kapitál, ako by sme vytvorili taký inteligentný rámec pre crowdfunding, čiže ide o crowdfunding, ďalej pokiaľ ide o základy bankových kódex, pokiaľ ide o transparentnosť bankovej mobility a transparentnosť bankových eh, výdavkov, nákladov. A potom tu máme ešte prácu, ktorá mi veľmi leží na srdci. Ide o zelenú knihu, ktorá by sa týkala dlhodobého financovania. Dámy a páni, my budeme posudzovaní na základe našich pracovných metód tiež, okrem teda toho obsahu, ak eh, túto eh, sme verní tej požiadavke, ktorú sme si eh, podložili, že ne, predložili, že nebudeme improvizovať, budeme sa snažiť naopak veľmi rýchlo a seriózne pracovať na tom, aby sme inteligentným spôsobom uzavreli každý návrh, u každej návrhu otvoríme diskusiu. Pre nás je veľmi dôležité mať aj dopadové štúdia a pani Bous, teraz je tá správna chvíľa preto, aby sme vypracovali takú globálnejšiu štúdiu Nemôžeme, aj keď teda som chcel eh, to seriózne spracovať ešte predtým, že keď budeme mať dispozícii tento text, eh, keď uzavrieme tento legislatívny eh, proces, pretože viaceré Častokrát e, sú určité spory, aby sme vylepšili teda tento legislatívny text a na základe tých e, návrhov, ktoré už dostávajú sa do štádia zrelosti, poznáme teda tú realitu, e, že je teda tá správna chvíľa. Preto by sme mali takú globálnu dopadovú štúdiu a budem sa snažiť čo najrychlejšie ju zabezpečiť, tak aby bola objektívna aby sme vedeli, aká je dôležitosť týchto textov pre reguláciu, ale takisto aj pre ekonomiku. Chcem ešte povedať, že pri mnohých príležitostiach Európsky parlament vylepšil tieto texty a umožnil ich konsolidáciu. Teraz ešte niekoľko slov veľmi rýchlo k dvom bodom, ktoré ste vy špecificky spomenuli, pani predsedníčka, e, pokiaľ ide, legislatíva, leg, pokiaľ ide o legislatívu e, e, pra, centrálnych depozitných cených eh, papierov a práva na ochranu cenných papierov. Tu, tu máme 27 rôznych legislatív, preto sme sa snažili prehodnotiť eh, všetky vnútroštátne legislatívy, pokiaľ ide o právo alebo zákon o cenných papierov a preto, eh, aby boli určité povinné kroky splnené predtým, než sa legislatíva uzatvorí. Potom, pokiaľ ide o právnu stránku zákona o cených papierov z roku 2011, pracovali sme s medzinárodnou skupinou na tomto, reglam- na tomto legislatívnom rámci, kde by boli zohľadnené všetky tieto legislatíve. Už sme sa dostali dosť dopredu a táto práca ešte bude pokračovať predtým, než komisia bude schopná vám predložiť legislatívny návrh a dúfam, že to budeme schopní predložiť k tejto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 Pokiaľ, e, druhá e, téma e, PSD, smernica o, o platobných službách. Toto zaznamenalo veľa význačných vylepšení za posledné roky, hlavne pokiaľ ide o platbu cez platobnú, platby cez platobné karty alebo cez internet banking a cez e-banking. Už v podstate to nie je adaptovaná tá stará smernica na tie aktuálne moderné prostriedky, takže pokiaľ ide o zelenú knihu, roamingov eh, platieb cez eh, mobilné telefóny a takisto aj cez platobné karty. Tuto sme to zakomponovali. Myslím, že parlament eh, určite prispel rozhodným spôsobom pre vylepšenie výbor Ekon a Sergio, ktorý bol Kofirati, ktorý bol za IMCO súčasťou tohto týmu. V pripomienky sme zohľadnené, intenzívne pracujeme na revidovaní smerníc o platobných službách. A to je jedna z dôležitých bodov pre e, jednotný trh. Vypracovali sme dopadovú štúdiu a zamýšľame, dámy a páni, pani predsednička, e, prijať balíček o platobných službách v polovičke júla, čiže o mesiac, ktorý bude zohľadňovať takisto aj e, aplikačnú časť tejto smernice PSD. Takže budeme pokračovať, tak ako aj v ďalších témach na tejto rozhodnej práci bez improvizácie, tak ako som to už spomenul. Ďakujem pekne, že som vám mohol pred vami všetko toto takto zhrnúť. Grazie. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz odozdávam slovo jednotlivým rečníkom za politické skupiny. Chcem pripomenúť, že nemôžete používať postup modrej karty ale takisto ani Catch aj nebude súčasťou tejto diskusie za EPP. To bude pán Gozes 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička rady, pán komisár. Európsky parlament eh, nie je protivníkom rady, vôbec nie. Nie je ani jeho konkurentom. Je s radou po jeho boku jeho kolegy Látorom na tej istej úrovni, na rovnakej mnohé. A Európsky parlament preto dnes chcel e, naozaj napadnúť tento, e, toto omeškanie, ktoré bolo nabrané v rámci prijatia týchto dôležitých dokumentov, pretože e, chceli sme ošetriť túto situáciu. Tá situácia je veľmi vážna, ktorú zažíva Európska únia a môj, ja pripomienka nebude proti komisie, pretože si myslím, že komisia, obzvlášť pán komisár Barnie, urobil všetko potrebné, s tými prostriedkami, ktoré má dispozícii a preto by som mu chcel za to poďakovať. Samozrejme ten harmonogram, e, pokiaľ ide o voľby a takisto opätovné zvolenie komisie s E, stiažilo ešte túto situáciu, je uzavretie ešte pred ukončením mandátu. Ale ak to bude potrebné, tak sa to dá. Ale však čo je spochybnené, to sú texty, ktoré už boli predmetom spoločnej dohody parlamentu a ktoré sú momentálne, za, e, e, ktoré sú momentálne zablokované na rade. Pani predsednička, ste povedali, že rada pracuje veľa a tak ďalej. Myslím, že to dokazujete. Avšak nechcem teraz vypracovať zoznam tých textov, ktoré momentálne nie sú ešte vyriešené. Môžem len dúfať, že rada, naši spolupracovníci budú mať niekoľko potrebného času na to, aby e, si všimli to, čo bude odhlasované vo štvrtok. Chcem zdôrazniť e, tie katastrofické dôsledky tejto situácie v súčasnosti. Poprvé, pokiaľ ide medzi našimi inštitúciami, pred chvíľočkou som to povedala, parlament a rada sú na tej istej úrovni. A čo sa momentálne odohráva, to je negácia tej lojálnej spolupráce medzi týmito dvoma eh, inštitúciami, ktoré predstavujú kolegislátorov. Prečo rada nemôže sa dohodnúť, zatiaľ čo parlament vo svojej politickej diverzite, v tej, pri tých svojich rôznych národných záujmov, my vždy nájdeme riešenie pre konfliktov pred spormi, ktoré nás môžu rozdeliť. Toto je tá základná otázka. A pokiaľ ide o vyriešenie kríze, ktorú tu všetci zažívame, ktorej sa venujú hlavy štátov a vláda, ktorí sa venujú, je to práve to zablokovanie na rade. A ako keby Európska únia ukazovala, že nie je aktívna, že je reaktívna. A keď USA sa podarilo dostať z krízy, je to preto, že majú ten model, ktorý existuje. Avšak my máme model, ktorý si veľmi vážime, tento náš európsky model. Aj preto je potrebné, aby rada prevzala na seba svoju časť odpovednosti a aby práve e, zabezpečila tú potrebnú e, reaktivitu e, Európskej únie. Táto zablokovanie vytvára právnu nebezpečnosť, právnu neistotu pre investorov, pretože oni chcú vedieť, že či budú zožratí doslova povedané. Nemôžeme očakávať stále očakávať na to, kedy budú prijaté rozhodnutia a pokiaľ ide o tie pripomienky lobbystov, ktorí e, získavajú to, čo my sami nie sme schopní získať. Každý chce pokročiť a vedieť, aká bude jeho situácia v budúcnosti. Toto zablokovanie ešte živí tie nezodpovedné pripomienky e, zo strany všetkých euroskeptikov, ktorí pranierujú Európsku úniu, tak ako to budeme počuť aj na tejto na tomto fóre. Toto blokovanie vytvára hlboký zmetok medzi reálnym nasmerovaním eh, vyriešenia európskej legislatívy a paralizuje účinné financovanie reálnej ekonomiky. Rada musí eh, sa naštartovať. Eh, dúfam, že to bude dobre preložené, avšak teraz verím tlmočníkom. Nebudem teraz robiť eh, pripomienky k tej eh, eh, ležernej možno pripomienke, možno, že som zle pochopil, ale teraz je najdôležitejší čas pani predsednička, aby Európa získala iný imič ako len akejsi si metly, ktorá sa len stretáva, mm, akejsi gule, ktorá sa len stretáva na pôde hlavy, hlavu mm, hlav štátov a vlád a nič nevyrieši, pretože potom nám občania už nebudú veriť. I teraz je najvyšší čas, aby sme opravili tie veľmi vážne škody, ktoré sme spôsobili práve týmito nesprávnymi rozhodnutiami, pokiaľ ide napríklad o cyperskú krízu. My eh, eh, chceme eh, správnu interpretáciu pre tieto neefektívne rozhodnutia. Už nám zostáva totiž to len niekoľko mesiacov, pani predsednička, pretože voľby to nie je aj problém imidžu Európskej únie a máme už len veľmi krátky čas na to, aby sme tento imidž vyčistili a dúfam, že e, to spoločne dokážeme. Grazie per il gruppo SD. Ďakujem pekne. Teraz za socialistov sa vyjadri pani Ferreira. Dve minúty. Um, commissioner, I'll speak in English. Uh, pán komisár, budem hovoriť po anglicky, aby to bolo jednoduchšie. Takže Eh, finančný centr, ce, eh, bankové a finančné centrum, sektor bol centrom krízy. A je potrebné ukončiť krízu, zabezpečiť udržateľné financovanie reálneho hospodárstva, aby sa dostalo raz. Toto stále opakujeme, opakujeme to znova a znova, ale mali by sme teraz naozaj eh, dať občanom konkrétne výsledky. Začali sme množstvo práce a musíme ju ukončiť musíme priniesť výsledky. Vyzývame radu, komisiu, vítame to, čo nám práve komisár Barnier prezentoval, e, pokiaľ ide o predloženie e, očakávaných e, návrhov týkajúcich sa finančných a bankových služieb v čo najbližšom čase. Takisto jednotný mechanizmus riešenia smernica o cených papieroch. A chceme vyvinúť tlak na radu, aby rýchlo konala e, v kľúčových e, témach, kde Európsky parlament už prijal e, svoju pozíciu a teda čaká na rokovania, ktoré by mali s radou začať. Hovoríme tu o programoch garantovania vkladov. Ja e, chápem, o čo ide pani e, e, zastupkynia rady, ale už to máme na stole od februára 2012. Takisto rámec riešení. E, čakáme na radu. Aj keď Európska rada už ohlásila, e, že toto je jedna z kľúčových oblastí, z priorít, MIFID napríklad. Tu treba e, urýchliť pokrok, aby sa stabilizovalo všetko to, čo sa dosiahlo v tejto oblasti. Prijatie e, návrhu jednotného e, mechanizmu dohľadu, mal by to byť jeden súbor pravidel pre banky, to sú zásadné kroky k bankovej únii, ale e, poskytnutie stability a ochrany pre daňových poplatníkov musí byť sprevádzané riadne financovanou schémou garantovania vkladov v Európe, a takisto potrebujeme mať jeden e, fond e, riešenia pre banky. Musia tu byť jasné e, predpisy pre bail out a bail-in bank aby všetci vkladatelia vo všetkých členských štátoch boli riadne chránení. A napokon Európsky parlament vždy dostal svoje zodpovednosti priniesť výsledky včas. čas EP konal e, vždy vo veľmi e, krátkom časovom rámci a stále musíme čakať na e, radu. Riešenia DGS, MIFID, tam ešte stále čakáme na radu, takže môj odkaz rade je prestante už len dávať vyhlásenia a sluby, potrebujeme konkrétne kroky. A je na vás, pani ministerka, aby ste urychlili pokrok, aby ste celú vec uzavreli. Grazie per il gruppo. Ďakujem pekne a teraz za zelených sa vyjadrí za dve, minúty pán Gigold. Eh, Kolegovia, pán komisár, pani predsedajúca, zastupkynia rady, musím byť veľmi jasný. Môžeme spomínať všetky, všetky tie spisy, ktoré ešte neboli prebraté v rade a naozaj by som ocenil, keby tu bola priama výmena. Zoznam je veľmi jasný, a nikto nemôže popierať, že je tu problém a že komisár tu e, vypracoval veľmi rýchlo zoznam potrebných návrhov, ktoré ale v rávde nie sú preberané. A treba jasne povedať, ja si naozaj nemyslím, že to je zodpovednosťou írskeho predsedníctva. Írske predsedníctvo robí dobrú prácu a preto e, neberte našu kritiku nesprávne. E, ale to, že robíte dobrú prácu, neznamená, že môžeme zakrývať e, oči pred realitou. Realita je, že musíme nájsť konsenzu, že potrebujeme spoločné stanovisko v dostatočnom počte spisov. A čo by sme mali urobiť? No, aby sme neriskovali dobrý uh, e, imič Európy, treba zmeniť pracovnú metódu. Nepočúvať uh, len priemyselných zástupcov v jednotlivých krajinách, treba nájsť konsenzus uh, v medzivládnom uh, kontexte a treba začať hlasovať, tak ako hlasujeme my. Nie nejaké tieňové hlasovanie, kým e, sa nedosiahne nejaká rovnováha. Treba prejsť k reálnemu hlasovaniu a e, rýchlo. Treba prejsť na skutočne európsku metódu. To očakávajú občania. A nie je akceptovateľné, že litovské predsedníctvo, ktoré teraz nastáva, potrebuje e, vlastne prioritizáciu z parlamentu pri takých dôležitých otázkach, ako je ochrana spotrebiteľa PRIPS. Takže reálna otázka je, ako rada zmení svoju pracovnú metódu, aby ste dokázali dosiahnuť konsenzus aspoň uh, Mm, pokiaľ ide o všetky tie témy, ktoré už sú predložené, ktoré občania potrebujú, musíte e, zodpovedať. Ten zoznam je tu v našom uznesení a naozaj predložte riešenie, neprechádzate do nejakej fázy popierania. E, so skúsenosťou predsedníctva a s tou dobrou prácou e, spolu so štruktúrami, ktoré máte k dispozícii, by ste mali na základe toho všetkého vypracovať dobré riešenie, ktoré môžeme všetci akceptovať. Nemôžeme akceptovať, že ešte v tomto uh, mandátovom uh, období nebudú ukončené všetky tieto finančné záležitosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za ECR sa vyjadrí pani Svinborn. 1 minúta 30. Finančná kráza, kríza si vyžaduje legislatívne konanie. Je to dôležité pre zboru spotrebiteľov, pre E, ekonomický rast, je to potrebné pre podniky a priame zahraničné investície, e, ktoré potrebujú dôveru v systém. Avšak nedokonalá legislatíva nevydáva, e, nevysiela signál dôvery, vytvára neistotu a odradí spoločnosti, jednotlivcov aj globálne podniky od vstupu na náš trh. Od konferencie G20 v Pittsburghu sa pracuje na e, nejakom e, globálnom systéme a hoci máme už e, úroveň 1, od úrovne 2 sme ešte veľmi ďaleko vzdialení a všetko je to skryté v tom spolitizovanom spise MIFID. Musíme včas dokončiť legislatívu, ktorú potrebujeme. Napríklad ten spis SR by mal vyslať pozitívny signál, malo by to pomôcť jednotnému trhu, obchodu na jednotnom trhu, Malo by to pomôcť e, spusteniu veľkých európskych projektov v roku 2015. Európsky parlament e, a mm, presadil svoje kroky, ale zdá sa, že je to nejaké zaseknuté v rade. A musíme konať nielen pre banky, ale pre celú trhovú infraštruktúru, e, najmä E, samozrejme pokiaľ ide o CCP, CSD. A keďže je tu nedostatočný pokrok v tých kľúčových spisoch, cítime nedostatok dôvery a e, istoty zo strany e, podnikov na globálnom trhu a samozrejme je tu nedostatok dôvery aj zo strany našich občanov. Neveria, či dokážeme pre nich priniesť stabilnejší finančný systém. Takže urobme toho menej, ale lepšie. Grácie. Ďakujem pekne. A teraz za EFD sa vyjadri pán Blum. Jedna minúta. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, mm, mám určitú, určité pochopenie pre radu v tejto veci, pretože sa snaží o nemožné a myslím, že parlament sa vás snaží mm, dokopať k tomu, aby ste robili niečo nemožné. Aby sme regulovali finančné služby, bolo by potrebné dokonale poznať trh a to je nemožné. Niekedy sa tomu hovorí ako fatálne e, e, zlyhanie a my potrebujeme slobodu zmluv. To znamená, že jednotlivec, investor môže v zmysle zákona v demokracii uzatvárať zmluvu s kýmkoľvek, s bankárom, s manažerom, s kým len chce. Bez toho, aby mu do toho zasahoval štát a bez toho, aby tam bola nejaká implicitná e, e, garancia daňového poplatníka. E, Všetko je to tu skryté za nejaké regulácie a to vôbec e, týchto ľudí uchráni pred väzením, keď e, vlastne podvádzajú verejnosť. Takže od takéto preskriptívnej regulácie treba od, sa odkloniť a e, musí nastať prirodzený priebeh veci. Grácia. Ďakujem pekne. Za Pán Kľute, jedna minúta. Ja, danke. Ďakujem pekne. Kolegyne a kolegovia, keď sa rozprávame s našimi voličmi, s našimi spoluobčanmi, tak v piatom roku krízy sa opýtajú, že čo sme my ako politici urobili, aby sme sa konečne v tom piatom roku krízy z tej krízy dostali. Vtedy môžeme poukázať na to, že my v Európskom parlamente sme e, preberali desiatky spisov a myslím, že v mnohých prípadoch parlament e, prijal použiteľné riešenia v záujme občanov, aj keď niekedy máme možno odlišné názory, ale predsa sme e, mali použiteľné riešenia a teda občania nechápu, prečo sa to k ním vôbec ešte nedostalo. No ja im vtedy hovorím, no väčšina z toho, čo sme my v parlamente spracovali, sa zaseklo v rade a tomu už topom vôbec nerozumejú, prečo je to v tej rade zaseknuté. Myslím, že je to problém, ktorý musíme rýchlo vyriešiť a možno, že toto omeškanie, s ktorým to máme dočinenia, o ktorom dnes hovoríme, e, možno to súvisí s netransparentnosťou práce rady. Väčšia transparentnosť v práci rady by možno odhalila aj dôvody e, takéhoto omeškania a možno by to e, potom vysvetlilo občanom, čo sa vlastne deje, otvorilo by to možnosti bojovať proti príčinám takéhoto meškania, takže dúfam, že sa dostaneme k rýchlemu riešeniu. Bolo by to aj z nášho pohľadu dobré, keby tie otvorené veci ešte do konca legislatívneho obdobia boli uzatvorené, aby konečne mohli vstúpiť do platnosti. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo pánovi komisárovi Barnierovi. Pani predsednička, dámy a pani europoslanci, Teraz eh, nebudem od začiatku začínať túto diskusiu, len v tom bode, v ktorom sa nachádzame, chcem potvrdiť eh, dve veci. Absolutnú disponibilitu tak moju, mojho kabinetu alebo mojho generálneho riaditeľstva, ktorý má za sebou úžasnú prácu už eh, za posledné roky. Je to síce taká úzka skupina spolupracovníkov, ale veľmi kompetentných, ktorí sa snažia uľahčiť, okrem toho, že predkladať stratégie, návrhy, ktoré sa vám predkladajú, tak sa na druhej strane snažia aj uľahčiť a podporiť eh, prácu Rady ministrov, kde sa zúš- pravidelne zúčastňujem, takisto aj podporiť prácu parlamentu s tým, že dodržiavame vašu autonómiu, vašu suverenitu a snažíme sa prispieť užitočným spôsobom trialógu ktorý, ktorý je tak veľmi dôležitý. Takže potvrdzujem to, že sme naozaj k dispozícii to, čo od nás eh, očakávate, aby sme ukončili to, čo sme slúbili. Pretože je to otázka efektívnosti pre zabezpečenie finančnej stability, preto aby sme mali zdravšie základy, ktoré by boli transparentnejšie a okrem transparentnosti a okrem zodpovednosti troška by sme nastolili takú morálku, etiku do tejto oblasti tam, kde sa stratila, aby sme tieto finančné trhy upevnili eh, Oh. vylepšili oproti tej situácii predtým, ako to bolo pred 30 rokmi. Takže toto, um, táto zodpovednosť to je aj pre G20, pre nás, Európske inštitúcie, aby sme spravili to, čo sme povedali, pretože je to nevyhnutné, preto aby sme opätovne postavili tie základy pre zdravú finančnú ekonomiku na našom kontinente. A potom druhý bod, teraz s pomením to, čo povedala pani Swinburne, to je L- L- Pint. My máme, eh, máme vo finančnej oblasti za sebou a ešte sme vo veľkej svetovej kríze, aj keď sme viacej Európanmi, pokiaľ ide o ten eh, verejný eh, dlh. Avšak táto kríza prišla z USA No, Bola tam nedostatok eh, všeobecnej regulácie na svetovej úrovni, ktorá to spôsobila a práve G20 si stanovila tento program, túto agendu, ktorú sa snažíme dodržať. Je potrebné dohliadať na to, aby veľkí partnery G20, pre nás je to hlavne USA, 80 eh, finančných transakcií je transatlantických, takže eh, každý sa snažíme na základe našej legislatívy splňať túto istú agendu. Takže Pani poslanci, ja trávim veľa času e, v tejto oblasti a už za posledné roky som 8 krát bol v USA, aby som to vytvoril práve túto e, oblasť aj s veľkými partnermi okrem USA aj z Ázie a teda môžete naozaj rátať s našou angažovanosťou, s našou pomocou, s našou disponibilitou. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz odozdávam slovo pani ministerke Creighton. President, honorable members, Pani predsedajúca, vážení poslanci, prioritou Európskej únie je podporiť udržateľnú ekonomiku a takú, ktorá bude zameraná na pracovné miesta. Myslím, že to je náš spoločný cieľ. Na to, aby sa nám podarilo splniť tento cieľ, musíme eh, zabezpečiť aktívny podiel všetkých inštitúcií na tomto procese. Aj komisia, aj rada, aj parlament a naozaj to musí prebehnúť priamo s členskými štátmi. Dobrá legislatíva je spoločným úsilím všetkých troch inštitúcií a často je to predmetom veľmi e, citlivých kompromisov, ktoré e, sa nedosahujú jednoducho. E, verte mi, ja som strávila 5,5 mesiaca už v úlohy predsedničky rady a je naozaj niekedy až bolestivé dosahovať tieto veľmi citlivé kompromisy aj v rámci inštitúcií aj medzi inštitúciami. E, teda naozaj konštruktívna spolupráca je rozhodne kľúčová v plnení týchto cieľov a to je výzva, ktorá stojí pred nami všetkými. E, v zostavovaní našich priorít sme sa snažili vyvážiť potrebu zareagovať na naliehavé nové potreby. To sa jasne ukázalo v dôsledku krízy a taktiež e, prebiehajúca potreba pracovať v štrukturálnych oblastiach, kde politické subjekty sa musí zamerať e, nielen na aktuálne dianie, ale aj do budúcna, tak aby sme zabezpečili udržateľnú obnovu po ekonomickej kríze a aby sme riešili vysokú mieru nezamestnanosti, ktoré čelíme. Máme e, výrazné výsledky e, v spolupráci s parlamentom, s komisiou v dosahovaní výsledkov vo významných oblastiach finančných služieb a budeme sa naďalej snažiť spolupracovať v týchto oblastiach. Už spolupracujeme iste, že s kolegami z Lidovského predsedníctva a takisto aj mnohí z vás s nimi spolupracujú, tak aby sme zabezpečili kontinuitu v prístupe rady k týmto témam, ktoré považujeme za veľmi dôležité. Viem, že kolega v irskej vláde Malcolm Newman sa zúčastní schôdze výboru ECON 24. júna, aby predniesol revíziu výsledkov irského predsedníctva Myslím, že to poskytne dobrú príležitosť eh, naozaj zamyslieť sa nad výrazným pokrokom, ktoré írske predsedníctvo dosiahlo v týchto oblastiach, tak ako som na to poukázala už vo svojom úvodnom eh, prejave. Môžem ubezpečiť Európsky parlament, eh, že budeme naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporovali otázku finančných služieb v druhej polovici roka 2013 a taktiež sa budeme snažiť o to, aby sme využili dynamiku, ktorá E, sa nám podarila za posledné mesiace, a e, ktorú som taktiež spomenula vo svojom úvodnom prejave. Na záver by som chcela poďakovať pani Sharon Bowles a celému výboru ECON za vynikajúcu spoluprácu. Myslím, že sa nám podarilo naozaj dosiahnuť veľa. A chcem sa poďakovať aj pánovi komisárovi Barnierovi a celému jeho týmu za vynikajúcu spoluprácu. Nie je to jednoduché, máme za sebou mnoho ťažkostí, ale myslím, že sme dosiahli výrazný pokrok. Ešte stále je pred nami veľa práce, o tom nie je pochyb, mnohí poslanci na to poukázali. Myslím, že e, všetci z nás v našich inštitúciách teraz musia zvojnásobiť svoje úsilie, snažiť sa spolupracovať konštruktívne v najbližších mesiacoch, tak aby sme zabezpečili splnenie všetkých našich spoločných cieľov, najmä vzhľadom na blížiace sa voľby na budúci rok. Ďakujem. Grácie. Ďakujem pekne. Teraz eh, sme obdržali návrh uznesenia ako výsledok tejto diskusie. Diskusia je uzatvorená a hlasovať budeme zajtra o 12. hodine na obed. Teraz budeme mať niekoľko minút pauzu v rámci práce v hemicykli, predtým, než začneme diskusiu o príprave na zasadnutie Európskej rady.